považujem eh, za eh, naozaj eh, nezodpovedný prístup, pokiaľ ide o budúcnosť našich externých delegácií. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kešmer. Beriem na vedomie vaše vyhlásenie. Mňa to mrzí, že ste pristúpili k takýmto krokom. Mám možnosť len to vziať na vedomie Napísali ste nám, že ide o rozhodnutie konferencie predsedov, bolo prijaté jednomyselne. Mňa mm, mrzí vaše odstúpenie, ale sám skutkový stav nezmením. Vážené dámy, vážení páni, ešte než pôjdeme hlasovať o bankovej únii, o správe Ferreira, e, rád by som, ak dovolíte, sa stručne vyjadril e, smerom k určitým kolegom, kolegyňam. Banková únia, dámy a páni, všetci dobre vieme, je naozaj projekt historického významu. Je to naozaj vrchol práce v tomto funkčnom období. Ja som aj v rade vo vašom mene povedal, že toto je porovnateľné iba s vnútorným trhom. Parlament eh, vyvinul obrovské úsilie v rokovaniach a preto by som ja ako predseda, aj to moja povinnosť, poďakoval za tú obrovskú prácu, ktorá tu bola, pokiaľ ide o e, rozlišovanie medzi zadlžením bank a zadlžením štátov, aby sme mali jasné pravidlá pre e, banky. Ja si myslím, že niektorí z vás tu majú naozaj obrovské zásluhy a rád, som to, rád by som to aj povedal teraz po týmto hlasovaním. 5 silných žien a jeden bojovník muž zastupovali parlament v týchto rokovaniach a naozaj bojovali zo všetkých síl. Čiže chcem sa poďakovať Elize Ferreira, Corinne Wortmankov, Sharon Bowles, Sylvie Goulart, Victorii Ford a Svenovi Gigoldovi, ktorí naozaj do posledných síl e, až na hranicu vyčerpania bojovali v mene Európskeho parlamentu. sicher mit unterschiedlicher Samozrejme, že ten záverečný výsledok vyhodnocujeme mnohí možno rôzne, ale ja si myslím, že to naozaj bolo vzorové to, ako sa v tejto súvislosti Európsky parlament zastupoval, ako sa v mene rokovalo a bojovalo. Pred hlasovaním požiadal o slovo ešte aj predseda rady, pán Venizelos, takže mu ho týmto dávam, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som v rámci dohodnutého s parlamentom povedal nasledovné. Takže mene radí.